Ďalší oznám. Španielské úrady ma informovali o tom, že pani Magdalena Alvarez bude nahradená pánom Sergio Guterresom Prietom ako členom Európskeho parlamenta s účinnosťou od 19. júla 2010. Vítam teda nového kolegu. A ovšem, ak je prítomný. Vidíme kolegy, ešte nedotarł do nás. Pripomínam. Zdá sa, že ešte nie je medzi nami. Pripomínam, že podľa článku 3 odsek 2 rokovacieho poriadku e, dotiaľ, kým jeho mandát nebol preverný a e, jeho nápad nebol, mandát nebol napadnutý, pán e, Sergio Gutierrez Prieto môže sa zúčastňovať na rokovanie parlamentu s plnými právami za predpokladu, že podpísal vyhlásenie, že nemá e, iný mandát, ktorý nie je zlučiteľný s mandátom Európskeho parlamentu. Mám tu žiadosť e, o e, vyňatie z imunity. Ide o súdne rokovanie pred súdom v Budapešti. Tento táto žiadosť sa e, postupuje e, príslušnému e, právnemu výboru. EPP, Európska ľudová strana, kresťanskí demokrati,